Okay, friends, now I think we continue with the next agenda. Takže poprosím, aby sme pokračovali ďalším bodom nášho programu. Je to plnenie GSP nariadenia, alebo implementácia GSP nariadenia. Pán Panceri, náš predseda, tu nemôže byť, takže ma požiadal, aby som ja predstavila v jeho mene tento bod programu. A prečítam vám text a pokiaľ viem, tak aj tieňoví spravodajcovia tohto stanoviska momentálne trčia na INTA, e, obrazne povedané, vrátanie kolegov zo zelených, pokiaľ viem, takže chcú prísť. GSP, nariadenia, jeho implementácia sú jednou z hlavných tém E, ktorú musíme riešiť. Chceme zakomponovať e, ľudské práva do e, obchodných politik EÚ. INTA pripravuje správu iný na základe strednodobého hodnotenia komisie a druhá poskytuje vstup z pohľadu veci, ktoré súvisia s ľudskými právami v súlade s našimi kompetenciami. INTA správa hovorí o celom nariadení GSP, vrátanie obchodných dopadov pre krajiny, na ktoré sa vzťahuje štandardný všeobecný systém preferencií GSP. To je 18 krajín potom GSP+, to je 8 krajín, e, ktoré sú naviazané na efektívnu implementáciu 27 medzinárodných dohovorov a EBA, všetko okrem zbraní, plný prístup k trhu pre tovar EÚ od najchudobnejších, e, e, najmenej rozvinutých krajín LDS. Je prirodzené, že naše stanovisko DROA sa bude zameriavať práve na GSP+, ale môžeme zahnúť aj zo pár všeobecných úvah o nariadení ako takým. To sa dá zohľadniť pri implementácii druhej polovice aktuálneho nariadenia GSP e, ďalšie roky a následnú reformu GSP pre nadchádzajúce obdobie. Stanovisko, ktoré predložil pán Pancéry, pojednáva o niektorých kľúčových aspektoch zakomponovania ľudských práv do nariadenia. Takže vítame v stanovisku to, že komisia uznáva v záveroch strednodobého hodnotenia to, že je to potrebné a komisia sa zavezuje preskúmať praktikálne spôsoby zlepšenia transparentnosti monitorovania GSP+, a ďalšej angažovanosti občianskej spoločnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa v našom stanovisku druhá navrhujeme vytvoriť spoločné výbory dohľadu alebo domáce poradné skupiny, na ktorej by sa zúčastňovala miestna občianská spoločnosť a zástupcovia odborov. To je v prvom oceku. A tu môžem doplniť za seba, ja som prišla s touto myšlienkou, hovorila som o nej s komisárkou Malstrémovou a ona si nemyslí, že to bol jeden z našich najlepších nápadov. Aspoň v tých rokovaniach, e, ktoré teraz prebieha s, s krajinami trošku neskoro. Ja som sa zamerala na to, keď sme hovorili o rokovaniach s Vietnamom, pretože tam komisia v podstate predchádzajúci komisár nespravil hodnotenie dopadov na ochranu ľudských práv. Takže stanovisku pána Panceriu sa zdôrazňuje, že plný potenciál GSP plus stimulov sa dá dosiahnuť len posilnen, cez posilnený monitoring a náležité sprievodné podporné opatrenia. To je v podstate niečo, čo aj Európska komisia sa snaží spraviť, ale vždy sa to dá ešte zlepšiť, vzhľadom na to, že mnohé krajiny, ktorých sa to týka, majú problémy so slabými domácimi inštitúciami, s štátnou správou a súdnictvom. Stanovisko sa takisto navrhuje vytvorenie nezávislého oficiálneho mechanizmu sťažnosti, ktorý súvisí s efektívnou implementáciou záväzkov podľa medzinárodných dohovorov s cieľom zohľadniť všetky dostupné informácie, vrátanie informácií z dostupných miestnych zdrojov. Riešenie špecifických vízie ochrany ľudských práv aj cez rámec GSP v stanovisku sa vyzýva komisia, aby riešila problém stále menšieho priestoru pre občianskú spoločnosť, e, hrozby nezávislých odborov a prekážky financovania mimovládnych organizácií EÚ v hodnotiacich tabulkách a v dialogoch GSP+. To súvisí priamo so záväzkami v rámci Medzinárodného dohovoru o občianských a politických právach a relevantnými ustanoveniami Medzinárodnej organizácie práce a hlavných dohovorov tejto organizácie. Je veľmi dôležité spraviť takéto to prepojenie medzi existujúcimi medzinárodnými povinnosťami a našim dialogom s krajinami, ktorí požívajú výhody GSP. Možno by sa to dalo ešte ďalej rozpracovať nejakými dobrými pozmeňujúcimi návrhmi ako hlavnými odporúčaniami pre INTA ako hlavné odporúčania pre INTA. Rovnako dôležité je prepojiť GSP plus hodnotiace kritéria s prácou našich delegácií EU a EAS. Jasné benchmarky prepojené na povinnosti GSP a povinnosti obchodného styku by mali byť zakomponované do strategických dokumentov pre ochranu ľudských práv pre jednotlivé krajiny, kde sa zabezpečí konzistentnosť a zakomponovanie ľudských práv do obchodnej politiky. V stanovisku sa jasne odkazuje na problém problematické pracovné podmienky v, e- v EPZ e, v zónach, e, v spracovateľských zónach na export, kde je špecifická výzva je potrebné riešiť, pripraviť dlhodobú mapu s partnerskými krajinami, predovšetkým v takých krajinách ako je Pakistan. To bol takisto jeden zo záverov štúdie, ktorú zadal výbor druhá minulý týždeň. A na záver mi dovolte upozorniť na kľúčové odporúčania v správe INTA ktoré sú k dispozícii od bývalého štvrtku a tie snejú nasledovne. Je potrebné zacieliť prístup e, v prípade stiahnutia preferencií, obmedzenia ich na špecifický sektor alebo v prípade špecifického porušovania je možné zvážiť možnosť stiahnutia vývoznej certifikácie konkrétnych hospodárskych subjektov cez systém tzv. čierneho zoznamu v systéme e, registrovaných exportérov. Ak e, je to, zhod, je to realizovateľné právne a prakticky, tak by sme mali lepšie zacieliť prípady stiahnutia preferencií, čo by stimulovalo k dodržiavaniu ľudských práv. Kľúčovou výzvou pre systém GSP je to, že v podstate celkom dobre funguje ako cukrík, ale nie tak dobre ako byč. E, keďže máme tzv. atomovú nukleárnu opciu, teda stiahnutia obchodných preferencií pre celú krajinu, existuje táto možnosť, ale veľmi takmer nikdy sa nepoužíva a táto hrozba, aj keď je sprevádzaná intenzívnym a štruktúrovaným dialogom s krajinou, ktorou sa to týka, nie je dostatočná to, aby sa dosiahol pokrok v oblasti ľudských práv a pracovných podmienok. A preto by som chcel vyzvať, aby sme sa viac zamysleli nad touto témou a zaujímalo by ma vypočuť si názory komisie na túto tému. Takže to bolo v podstate eh, k tomu, čo by pán Panceri povedal ako predseda, ako autor tohto stanoviska. No a je tu aj názor tieňových SPP pani Godelive Quisthauderovou. Musí hlasovať v INTA, takže to nie je. Ona uvádza, chcela by sa poďakovať spravodajcovi pánovi Pancerimu za jeho prácu. Predovšetkým ocenujeme to, že text nie je príliš dlhý a že je trefný avšak je tam viacero vecí. Pani Kristodorovol e, považuje za povinné spomnúť. Predovšetkým sa zaujíma nad tým, či nové výbory komisie dohľadu by boli prínosom vzhľadom na to, že komisia práve predložila strednodobé hodnotenie o uplatňovaní aktuálneho nariadenia GSP. Ak e, budeme mať ďalšie mechanizmy dohľadu a ak sa do, nej nezapojí, do nich nezapojí miestna E, občianská spoločnosť a odbory. Po druhé, bolo by treba objasniť, aké druhé podpor, iné podporné opatrenia v kontexte noriem ľudských práv, ich implementácie a GSP plus e, obnášajú a nesmie to znamenať sankcie. Podobne a po tretie, takisto by sa malo objasniť, aké dostatočné opatrenia kontexte dodržiavania medzinárodných princípov na ochranu ľudských práv v rámci systému všetko okrem zbraní. Čo toto presne znamená? A pokiaľ viem, tak asistent pána Panceriho si píše poznámky, takže určite to bude predmetom ďalších diskusí pri príprave stanoviska. A možno Vidím, že je tu kolega pána Panceriho, ktorý píše poznámky, takže potom tu máme zástupcov komisie. Je tu niekto z komisie? Alebo z EAS? Niekto, kto by chcel zareagovať? A pokiaľ viem, tak komisia už v INTA vyjadrila svoje pripomienky. OK, dobre. Chce sa ešte niekto ďalší vyjadriť? Nie? Tak ďakujem. A lehota pre pozmeňujúce návrhy je 6. december o 14. hodine. A ak všetko pôjde ako má, tak najbližšie stretnutie tieňových bude v januári a potom hlasovanie v AFETE v januári, to je 22. januára podľa plánu. k rámci rôzneho. Má niekto niečo? Ak nie, tak končím toto rokovanie. Najbližšie rokovanie bude 23. a 24. januára. Ďakujem.